krajinami ehm, na rovnakej úrovni ako rovnoprávni partneri v záujme všetkých občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šolc. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, spoločná rozprava je týmto uzavretá. Hlasovať sa bude o 11.30 dnes. Ďalším bodom programu je správa pány, pána Florenca. Ide tu odpad z elektrických a elektronických zariadení. A ako prvý bude hovoriť pán Florenc ako spravodajca. Máte 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctený pán komisár. Najprv by som sa chcel poďakovať komisii a aj kolegom, ktorí mi pomáhali v prípravnej fáze. Nebolo to dosť jednoduché avšak spolupráca s komisiou bola skutočne excelentná. Chcel by som ešte raz pochváliť spolupracovníkov, ktorí aj e, mi pomáhali a chcel by som sa skutočne poďakovať. Dámy a páni, pokiaľ ide o odpad elektronických zariadení, nie je to nejaké prehnané štandardy životného prostredia, ale na jednej strane tu ide skutočne o životné prostredie, ale na druhej strane tu ide aj otázku, ako môžeme naše suroviny v Európe zabezpečiť do budúcnosti. Vieme dobre, že suroviny budú v budúcnosti chýbať a tieto nám budú chýbať všetkým v oblasti špičkovej technológie. Nebudeme môcť túto produkovať. Čiže našu správu musíme zacieliť a pozorovať aj z hospodárskeho hľadiska. Tam zistíme, že tu máme ešte viacero slabín. V Európe zbierame odpad E, nie veľmi dobre. Najlepšie sa tomu e, darí na severe, tam pozbierajú 16 tón na osobu, 16 kg na osobu a na juhu iba 1 kg. Čiže 16 a 1, takýto zlý pomer tu máme. Musíme pochváliť tých, ktorí dobre dokážu zbierať, ale musíme pokárať aj toho, kto nedokáže zbierať odpad. A to musíme povedať jasne celkom. Tu v parlamente musíme nájsť určité spoločné kritéria, ktoré teraz ešte stále nemáme. Zdá sa, že každý si robí to, čo chce, každý si definuje túto problematiku tak, ako chce. A preto tí, ktorí málo zbierajú e, odpad, ktorý budeme potrebovať, e, sa nedostanú ani pred súd, pretože jednoducho majú iné právne predpisy vo svojej krajine. To by sa malo zmeniť, pretože my máme spoločný vnútorný trh a zdá sa, ako keby sme na to zabúdali. Toto sú veľké výhody Európskej únie, ten náš spoločný trh, ktorý máme a týchto by sme sa nemali vzdávať. A preto je veľmi dôležité, aby tento deravý švajčiarsky sír, ktorý tu máme, sa stal sírom, ktorý bude obsahovať viac síra a menej dier a v tomto ohľade sa komisia uberá správnym smerom. Bohužiaľ pri kontrolných postupoch to trochu omeškala v posledných rokoch, v poslednom období a myslím si, že možno by mohla byť a konať viac angažovaná ale dúfajme, že v budúcnosti sa jej bude dariť viac. Uvedomujem si, že to je dosť ťažká krajina, uvedomujem si, že členské krajiny majú určité problémy, aj moja vlastná krajina má s tým trochu problémy. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme sa viac sústredili na definíciu cieľov zbierania odpadu. Mali by sme zabrániť ilegálnemu expertu. Tu sa človeku skutočne stávajú vlasy, keď sa na to pozrie. Máme štúdie z niektorých krajín, kde máme veľké prístavy kde až 420 kontajnerov bolo preskúmaných, kde bol e, vysoko kvalitný šrot a z, týchto, e, z tohto počtu bolo 360 kontajnerov ilegálnych. Naše deti sa nás budú pýtať e, nepríjemné otázky, ak takýmto postupom budúcnosti nezabránime, pretože v jednej tone ak v jednej tone odpadu máme e, určitý počet zlata a v jednej tóne odpadu aj e, určitý počet striebra. Ak nebudeme takéto e, suroviny pre budúcnosť zachraňovať, tak sa nám jednoducho nepodarí nastaviť sa na správny smer. Musíme skutočne sa snažiť o to, aby sme elektrický a elektronický odpad zbierali aby sa to zbieralo zadarmo bez nejakých poplatkov. Na to sa môžu urobiť právne predpisy aj pre malé a stredné obchody, ale v zásade musí platiť, že tieto elektrické a elektronické zariadenia nebudeme hádzať spoločne s odpadom na skladku, ale budeme to zbierať. To je náš hlavný cieľ. Musíme takisto zabrániť aj ilegálnemu exportu odpadu. Pani predsednička, ak dnes vyprodukujete lampu, tak musíte túto lampu vo všetkých členských štátoch Európskej únie, musíte ju nahlásiť na to, aby ste ju vôbec mohli predať. pretože to súvisí so smernicou o odpade. A toto musíme zmodernizovať, musíme to zatraktívniť a toto cesto sa chceme uberať. Ďakujem pekne, pán Florenc. Za komisiu teraz dostane slovo pán komisár Potočník. Dobré ráno, pani predsednička, ctení členovia, páni poslanci, pani poslankyne, dámy a páni. Takisto by som sa chcel poďakovať Európskemu parlamentu, predovšetkým pánovi spravodajcovi, pánovi Florencovi, takisto jeho týmu, e, tieňovým spravodajcom a výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť postravín za ich e, prácu. Toto ich angažovanosť sa e, pretavila aj do pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli prijaté vo výbore v posledných týždňoch. Som skutočne rád, že veľa z týchto pozmeňujúcich návrhov podporujú ciele návrhu komisie, pokiaľ ide o elektrický a elektronický odpad a to súvisia so smernicou. Ohľadne ide o to, aby sme skutočne dostali cieľom, ktoré súvisia e, so zberom e, odpadu z elektrických zariadení e, v súlade s ochranou životného prostredia, aby sme posilnili takéto kroky sme stanovili určité konkrétne právne predpisy na to, aby sme zabránili eh, odpadu, ktorý by nebol zbieraný správnym, eh, správnym spôsobom. Musíme posilniť spoluprácu výrobcov a aj národných orgánov v členských štátoch. Týmto spôsobom môžeme prispieť k tomu, aby sme sa stali skutočne e, spoločnosťou, ktorá bude využívať odpad recyklovateľným spôsobom. máme v tejto oblasti veľký potenciál. Skutočne môžeme e, zredukovať našu závislosť, pokiaľ ide o importovanie súrovín zo zahraničia. Na základe takejto zhody medzi parlamentom a komisiou by som chcel urobiť pár úvodných slov, pokiaľ ide o tri konkrétne body. Pokiaľ ide o ciele zberu, komisia je skutočne rada, že parlament akceptoval ambíciu a úroveň, pokiaľ ide o nové ciele zberu. Je to skutočne ambiciozne na to, aby sme urobili niečo pre naše životné prostredie, aby sme aj šetrili naše surovinové zdroje. Dá sa to dosiahnuť pre každý členský štát, ktorý, čo je takisto veľmi dôležité výbor odporúča, aby sme tieto ciele dosiahli tým, že budeme, že budeme konkrétne e, dosahovať ciele, ktoré sú stanovené v znení týchto právnych predpisov komisia e, skutočne chce prispieť do tohto procesu e, v rámci svojej metodológie, tak ako to navrhol aj výbor rámci týchto aktivít, aktivít by sme chceli e, podporiť kroky, ktoré boli v minulosti započaté. Komisia takéto kroky podporuje. V tejto oblasti bolo dôležité, aby sme klarifikovali definíciu, akým smerom sa chceme v tejto oblasti uberať. Pre nás je dôležité, aby sme v rámci tejto oblasti e, dosahovali ciele, ktoré sme si stanovili. Komisia nastavuje, aby sme e, sa sústredili na to, čo je vlastne aj v súlade komisie, ako to, predložil, ako to, ako to sme vlastne predložili výboru. Uvedomujeme si rastúci počet obav, ktoré súvisia s dopadom solárnych panelov e, v ich fáze, keď sa z nich stane odpad vzhľadom na životné prostredie priemysel produkujúci e, solárne panely ako keby takéto kritéria nebral súčasne do, v súčasnosti do úvahy dohoda ohľadne tejto problematiky bude zverejnená veľmi skorom čase. Musíme brať do úvahy, aký dopad na životné prostredie budú mať solárne panely, keď sa z nich stane neskôr odpad. Nová smernica, ktorá bola navrhnutá e, v rámci tohto procesu, obsahuje určité pozmeňujúce návrhy, ktoré boli do nej zapracované a mali by sme rešpektovať a dodržiavať pravidla, na ktorých sme sa spoločne dohodli. Berieme do úvahy názory určitých pozmeňujúcich návrhov, ktoré tu boli predložené zo strany výboru a skutočne som teraz e, rád, že si budem môcť vypočuť určité názory e, z vašej strany a aby som sa potom mohol za komisiu e, záverom k týmto poznámkam vyjadriť. Ďakujem, pani predsednička. A teraz sa dostaneme k rečníkom za politické skupiny. Za EPP má minútu a pol pán Ziver. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa predovšetkým poďakovať Harlancovi Florencovi za jeho pragmatický prístup k tejto problematike a za jeho stanovisko. A zároveň aj jedna otázka, ktorú tu mám pre pána komisára. Pán komisár, hovoríte, že musíme členské štáty e, posudzovať na základe ich schopnosti a zručnosti, pokiaľ ide o zber odpadu. E, máme tu moto, že sme zjednotení v rozmanitosti, ale je vôbec možné, že máme členský štát, ktorý vyzbiera 16 kg per capita a druhý štát zasa iba 1 kg per capita. Nie je to nejaká zlá interpretácia tejto rozmanitosti. Skutočne vás vyzývam, Pozrite sa na túto oblasť zberu odpadu a musíte byť prísnejší, pokiaľ ide o, o zaobchádzanie s členskými štátmi. Nemôžeme mať nejaké pra- pekné právne predpisy a členské štáty si budú robiť to, čo chcú. Chcel by som, vás, chcel by som vám pripomenúť aj vaše interview, ktoré ste uviedli v kontexte krízy, ktorú máme s odpadom v Neapole ste v tejto oblasti už konečne prísnejší. Vy predsa musíte dozerať na to, aby sa právne predpisy dodržiavali. V tejto oblasti máme veľmi rýchlo rastúci e, trh a budúcnosť Európy bude súvisieť o to, ako sa nám podarí vysporiadať sa s týmto problémom odpadu. A na to potrebujeme aj členské štáty. Členské štáty konečne musia implementovať právne predpisy. Ak budú pristupovať k tomuto lakne, tak sa ďalej nepohneme. Chcel by som vás poprosiť aj o to, aby ste si stanovili reálnejšie cieľy, predovšetkým pokiaľ ide o malé podniky a pokiaľ ide o spotrebiteľov. Každý musí svoj diel e, povinnosti si splniť, to je úplne jasné, ale ako som už povedal, musíme sústrediť pre všetkým na tých, ktorí majú zodpovednosť a táto zodpovednosť leží na členských štátoch. Ďakujem pekne, pán Zeber. Za SND má slovo pani van Bremt. Má 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár pred energetickým summitom, kde bude komisia a rada, ktoré stále hovoria, že energetická účinnosť sú veľmi dôležité a dobrý manažment so surovanými takisto. Máme smernicu, ktorá teraz by mala implementovať tieto pekné myšlienky do praxe. Aspoň toto je náš zámer zo strany parlamentu a v tomto smere sme skutočne aj vypracovali naše pozmenujúce návrhy. E, kopa odpadu sa stále navyšuje, ale nejde tu iba o odpad ako taký, ale predovšetkým pri elektronických zariadeniach a elektrických zariadeniach. Tieto obsahujú veľa materiálov, ktoré sa musia recyklovať. A doteraz sa to bohužiaľ ešte stále nepodarilo a nedarí. Iba každý tretie zariadenie sa znovu využije a recykluje a ak si uvedomíme túto skutočnosť, tak potrebujeme konkrétnejšie ciele zberu a lepšie ciele pre recyklovanie. Musíme zabezpečiť aj to, aby sa tieto produkty neexpertovali do e, ostatných krajín mimo Európskej únie. Chceme, aby sa tieto produkty spracúvali a recyklovali v Európskej únie, aby sme si ušetrili naše e, suroviny. Ale môžeme to vnímať aj z ekologických a etických dôvodov, ak sa pozrieme na to, že sa potom tieto produkty recyklujú za neveľmi dobrých podmienok v tretich krajinách. Čiže potrebujeme konkrétne ciele. Tieto ciele v par- parlamentu sú úplne jasné a ja by som chcel pánovi spravodajcovi, pánovi Florencovi a tieňovým spravodajcom sa poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu v tejto oblasti. Myslím si, že to, bola celkom, to bol veľmi koherentný prístup a jeho výsledkom je koherentná správa a my ako parlamentu budeme spolu s radou rokovať. Radu sme už varovali, že sa budeme snažiť v budúcnosti o to, aby sa tieto e, právne predpisy implementovali. Pre nás je úplne dôležité, aby sme zrušili nelegálny export e, odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Musíme brať do úvahy aj tie najmenšie zariadenia, pretože je to takisto veľmi dôležité. Musíme si uvedomiť, že môžeme vyhodiť tak veľkú chladničku, ako aj malé zariadenia a tie malé zariadenia najčastejšie sa dostanú do koša. Pán komisár, to, čo ste povedali k panelov, solárnym panelom, to ma skutočne zaujalo moja politická skupina sa e, zdráhala podporiť takéto zvýhodňovanie producentov solárnych panelov. Vy ste tu o tom hovorili. Musí to byť takisto súčasť našich rozhovorov s radou. Či áno, alebo či nie, budeme k ním pristupovať tak, ako doteraz. Čiže, cení kolegovia, podporte prosím text tejto správy. Ďakujem. A teraz za uh, skupinu ALDE pán Panejotov dve minúty, nech sa páči. Vážený pán komisár, kolegovia, Európa e, dáva e, viac ako 100 miliard e, eur na, na, na, na recyklovanie a odstraňovanie týchto použitých prístrojov, ktoré veľkou väčšinou veľkou väčšinou môj výbor prijal riešenie tohoto problému. Chcel by som poďakovať všetkým zúčastneným za dobrú prácu. Dnešný kompromis je krokom vpred na ceste smerom k lepšiemu manažmentu elektronického odpadu v Európe. Vďaka našim e, ctižiadostivým cieľom a novým zberným mechanizmom odpadov sledujeme strategický cieľ tu v Európe, pretože mnohé elektronické a elektrospotrebiče obsahujú platinu, zlato a iné cenné kovy, ktoré sa dajú e, získať a recyklovať. Napríklad členské krajiny v roku 2006 až nerecyklovali až 350 miliónov tón z týchto cenných kovov. Správa teda žiada lepšiu kvótu recyklovania, lepší stav životného prostredia, preto vyzývam kolegov, aby hlasovali za túto správu. Kolega Tremopulos teraz za stranu zelených. Ďakujem, vážený pán Vážená pani predsedajúca, kolegovia, táto smernica sa snaží riešiť skutočnosť, že máme veľký nárast um, množstvo týchto odpadov až 12,3 eh, miliard tón v roku 2020 sa očakávajú. Je to veľká úlaha zastaviť e, presúvanie, transportovanie tohto nebezpečného odpadu, zberné miesta medzi jednotlivými zbernými miestami, ktoré nepoužívajú nejaké racionálne riešenie. 55 týchto spotrebičov sa e, zbiera oddelenie, ale menej ako polovica sa, e, polovica sa opätovne používa. Zvyšok sa len vyhadzuje na skládky alebo vyváža do tretich krajín takisto zberné kvóty 4 kg na osobu na rok sa tu, tu sa neodzrkadluje situácia v členských krajinách. Je to veľmi ambiciozný e, cieľ pre niektoré krajiny. Takisto dokumentačné procedúry množstve krajín, no už tieto predpisy sa neimplementujú. Takže my navrhujeme to, aby všetok odpad len s veľmi malým množstvom e, výnimiek by mal spadať pod zberné ciele. 85 týchto spotrebičov by sa malo e, e, zbierať, 5 z, nové, z opätovne používaných celého elektronického odpadu a chceme zabezpečiť, aby domácnosti alebo domáce spotrebiče sa zbierali tiež, tiež a aby malo obchod, malopredajcovia brali naspäť tovary, ktoré predali, keď sa dostáva nový materiál na trh. Hoci hovoríme o malých objemoch a takisto chceme, aby sa dobre sledovala doprava. Chceme e, stimulovať opätovné používanie surovín. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za skupinu ECR pán poslan- pani poslankyňa Gerling na minútu. Ja by som tiež chcela pridať slova vďaky e, kol, e, spravodajcom, tieňovým spravodajcom za túto prácu. Cieľom, ciele smernice sú jasné a moja skupina ich v zásade podporuje je to naozaj najrychlejšie rastúca forma odpadu v Európe a potrebujeme mať dobrú smernicu na riešenie tohoto problému a samozrejme je tu ešte množstvo detailov, ktoré treba vyriešiť. V prvom rade náklady, ktoré by som chcela spomenúť, recyklovanie, e, znova opätovné použitie, čo nie je lacné. Princíp e, toho, že výrobca platí, stojí nad všetkým náklady na e, prostriedky daňových e, poplatníkov by sa nemali zvyšovať. Ide o finančnú konsolidáciu. Ďalej treba zachovať flexibilitu pre členské krajiny. Áno, plne súhlasím s tým, že dajme si ambiciozne ciele, ale nezamieňajme si ciele e, s súladom, rešpektovaním pravidiel. Takisto by som chcela spomenúť potrebu mal, e, riešenia malých elektrospotrebičov, ako povedala predrečnička. Aj tu by ambiciozne ciele zabezpečili, že väčšie percento týchto starých prístrojov malého rozmeru by sa v budúcnosti zbieralo. Ďakujeme a teraz za skupinu GUE kolega Wills na 1,5 minúty. Množstvo odpadov e, neustále narastá. E, elektronický odpad, nuž, každoročne sú to veľké množstva a je to reálne nebezpečenstvo pre životné prostredie. Teším sa, že správa pána Florenca tento, tento problém rieši a naprieč frakciami je tu väčšie zlepšenie. Dôležité sú pravidlá exportu. Ich hoffe, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Regelung bestätigen. Kolegyne, kolegovia, dôležité, aby ľudia v dotknutých krajinách eh, mali dostatok eh, bezpečnosti. Preto nesúhlasím s tým, že solárne moduly by sa mali vyňať z tej smernice. Dobrovoľné odoberanie výrobcov, to je podľa mňa kritické riešenie. Zo pár výrobcov eh, týchto solárnych modulov, modulov udáva kadmium ako jedovatú zložku nanomateriály e, v tom procese e, zhodnotenia môžu byť nebezpečné pre ľudí i životné prostredie určitých nanomateriálov je, sú jasné dôkazy o tom, že škodia zdraviu a preto Vyzývam komisiu, aby e, veľmi pozorne preverila tieto zložky. Ak sa jednoznačne nedokáže, že z týchto produktov nevychádza nebezpečenstvo, tak by nemali vôbec ísť na trh. Spolu so Zelených sme tu predložili dva pozmeňujúce návrhy a prosíme vás o podporu v tejto veci. Ide o pozmeňujúce návrhy 101 a 102. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz za skupinu EFD, pán poslanec Rossi. Ďakujem, pani predsedajúca. Ten návrh, ktorý tu preverujeme, má svoje kritické slabiny, ktoré prekonáme len vtedy, keď si dáme jasné ciele. Potrebujeme jasné ciele pre výkupné miesta, ktoré potom ich posunú aj na spotrebiteľov, ktoré tiež musia e, posúdiť prípadnú znovu zhodnotiteľnosť 65 ako cieľ je už nerealistické. I tieto odpady sú v zodpovednosti členských krajín a preto môžeme predajcov a výkupcov e, prinútiť k dodržiavaniu percentuálnych hodnot. Ako môžeme týchto ľudí prinútiť, aby e, zavádzali recycling. Momentálne je to len 5%, ktorých sa opätovne využíva. To znamená predsa, že bezpečnosť občanov e, pokrývkáva za životným prostredím. Inak sa totiž používajú staré prístroje, ktoré spotrebovajú veľa energie a ešte, ešte aj škodia zdraviu. Ak neprejde text komisie, budeme hlasovať proti. Začíname ďalšie kolo a to poslancom Sonikom na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. My ako najrychlejšie e, rastúca krajina, produkujúca odpad e, vo, vo svete. Musíme sa starať o ľudské zdravie a, a životné prostredie, ale treba aj efektívne e, manažovať zdroje. Revízia smernice o e, elektronických zariadeniach by tiež mala zvážiť aj realistické ciele pre nové členské krajiny, kde e, e, E, ide aj o počítače, e, ladiničky, ktoré e, majú, ktoré majú dlhší, dlhšie životnosť ako inde. Spravodajca chce vyriesť, vyriešiť problém predpisov, ktoré nie sú veľmi na užitok členských krajín. No, takýto systém by mal zvážiť rozdiely medzi trhmi a mentalitami naprieč jednotlivými členskými krajinami. Naďalej si myslím, že nové ustanovenia by mali viac zdôrazňovať e, efektívnu kontrolu vykonávania usmernení v nových členských krajinách sú tu, sú tu e, nezrovnalosti, e, byrokracia, obchodovanie s faktúrami a je celkom bežné, že ľudia falšujú, falšujú administratívne doklady a sú tu tiež správy, že e, e, sa vlastne e, zbiera iné zariadenie než to, ktoré je vo výkazníctve. Takže je tu naozaj čierna ekonomika, kde zariadenia sa recyklujú mimo schválených zberných miest. Toto treba potierať. Ďakujem. Grazie. Ďakujeme. Teraz pani poslankyňa McAvan. Pani, eh, pán komisár, eh, v, v mojej rodnej oblasti, ak chcem čosi eh, recyklovať, musím sama osobne ísť na, na zberné miesta autorizované mojou komunou. Musím to urobiť sama. Akékoľvek látky, ktoré sa zbierajú z mojej domácnosti, ak chcem recyklovať ale batérie, môžem zobrať batérie ku do ktorejkoľvek maloobchodnej predajne. Ak chceme e, zvýšiť tieto ciele, potrebujeme viac takýchto foriem zberu. Musíme verejnosti uľahčiť zber týchto malých elektronických tovarov. A keď e, sa stanovila hodnota 4 tony na osobu, bolo to neprimerané. Veľmi ľahko sa to splnilo e, E, zo strany ľudí, ktorí recyklovali e, veľké e, objekty, ladničky. Potrebujeme skutočné ciele, aby sme povzbudili trh, aby tu boli užitočné zložky, aby sme vyčerpali čo naj, najviac z, tých, z týchto prístrojov. Táto smernica je súčasťou celkovej stratégie. Každý Každá súčasť e, elektronického odpadu by sa mala zbierať a väčšina by sa mala recyklovať. Nemali by tu byť výnimky. Bohužiaľ, dnes je tu výnimka, zajtra budú pravidla inak. Inak vaši, vaša dlhodobá stratégia aj problém, ktorý spomenul Karl Heinz, nedostatok surovín a myslím si, že sa nám nikdy nepodarí uspieť, ak táto smernica nebude fungovať. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Davis na minútu 30. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Toto je prepracovaná verzi- verzia. Mnohí z nás pracovali aj na pôvodnej verzii a toto je dobrá príležitosť uzavrieť niektoré medzery a skrátka uplatňovať takú smernicu, akú si želáme. Chceme zabezpečiť, aby recyklácia náležite prebiehala. Chceme tú medzeru teda uzavrieť, pretože mnoho elektroniky končí eh, v rozvojových krajinách, kde sa z toho vyrábajú zbranie, bomby a tak ďalej. Takže Niektorí teraz kolegovia vyzývajú k podpore alebo k nepodpore niektorých pozmeňovacích návrhov. Eh, a sú to skrátka výrobky, ktoré e, končia často na skladkách. To by sa nemalo, nemalo diať, takže naozaj je potrebné uzavrieť tie medzery. Napríklad výrobcovia tlačiarní, oni predávajú relatívne lacno a často sú tu rôzne e, povinnosti kupovať, e, kupovať e, naplne, naplne e, stále od tej tej spoločnosti. A po rokoch e, často vidíme, e, že e, výrobcovia tlačiarní využívajú aj rôznu elektroniku. to neumožňuje vlastne využívať napríklad náplňa od iných výrobcov. takže skrátka musíme prijať také úpravy, ktoré umožňujú recykláciu. je tu ale veľká lobby zo strany týchto výrobcov tlačiarní. Náplne vraj E, nie sú elektronický odpad, ale je to skrátka spotrebný tovar. A niektoré členské štáty to klasifikujú ako elektronický odpad, iné ako obyčajný spotrebný odpad. Takže toto všetko sú veci, ktoré je potrebné vyriešiť, tak aby platili pre všetkých rovnaké pravidlá, aby naozaj všade bola rovnaká úprava. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa dostáva slovo pán Vlasák na minútu, nech sa páči. Vážená pani predsednička, je evidentné, že táto smernica ide správnym smerom, pretože sa snaží o zmenu kvantitatívnych cieľov zberu, snaží sa nastaviť pravidlá pre cezhraničnú prepravu elektrické elektrických zariadenia, snaží sa harmonizovať administratívne e, kroky za účelom zniženia byrokracie. A práve táto radbaná byrokracia e, práve z tohto dôvodu ja odmietam definíciu výrobcu na úrovni Európskej únie a to aj s ohľadom na možnosť vymáhať e, povinnosti zo strany členských štátov. V tomto prípade by sme sa mali riadiť heslom, že keď niečo funguje, tak nie je dôvod nejakým spôsobom e, to meniť. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tejto smernice, ja osobne by som bol za uzatvorený rozsah pôsobnosti, pretože keď ho otvoríme, tak sa obávam, že tam budú zahrnuté aj také zariadenia, ktoré prakticky nie sú recyklovateľné alebo také, ktoré majú dlhý životný cyklus a tým by sa mohli ohroziť e, dohodnuté ciele zberu. V tomto prípade som totiž toho názoru, že keď si stanovíme určité ciele, tak by sme mali byť nielen ambiciózni, ale aj realistickí. A nemali by sme viac obce a mesta zaťažovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz sa dostáva slovo pán Nutal na minútu, nech sa páči. mobilné telefóny, nabíjačky, PlayStation, telefóny, e, teplomere, teplomery, mrazniačky, chladničky a mikrovolné rúry, e, elektrické zubné kévky, e, vysávače, detské hráčky, videohry, rôzne zdravotnícke zariadenia, televízie, kalkulačky, vykurovacie zariadenia, práčky a sušičky. Toto je len zo pár zariadení. Je ich ešte oveľa eh, viac a toto všetko by zdražilo, keby sme prijali túto smernicu. Európska únia je ochotná zaplatiť za túto legislatívu v čase, keď tu máme hlbokú recesiu a keď e, ľudia e, sa snažia nejako výjsť s prostriedkami. Každý v tejto snemovni by mal preukázať e, súcit s ťažko pracujúcimi daňovými poplatníkmi a s malými a strednými podnikmi a tento návrh zákon, legislatívy mal skončiť v odpadovom koši. Ďakujem. Luka, nech sa páči. Aha, modrá karta, nech sa páči. Mikrofón. Nuž, e, pán Nato nám povedal, že požiadavka na recykláciu zvyšuje cenu výrobku. Ak za to nezaplatí e, producent, tak kto to zaplatí? Kto to má teda zaplatiť? Prečo ste e, proti tomu, aby to platili občania? Ale veď oni sa musia už aj teraz e, skrátka zaobrať e, týmto odpadom. Prečo by to nemal platiť e, výrobca? No už rád si takto vymením názory na rámec rečníckého času. Vy iste rovnako ako ja viete, kde tie náklady skončia, kto ich nakoniec bude znášať. Bude to daňový poplatník. Ide mi o to, že momentálne sa nachádzame v hospodárskej recesii, ktorá je naozaj bezprecedentná a ja si myslím, že sa to dotkne hlavne tých ťažko pracujúcich daných poplatníkov. A podľa nás by to malo prebehnúť na národnej úrovni, mali by to urobiť politici, ktorí skladajú účty voličom a nie komisii, ktorá s zatvorenými dverami zasadá a neskladá účty nikomu. O toto mi ide. <coughs> Mám pocit, že pán Florence chcel ešte niečo povedať? Ja, ich würde den Kollegen gern... Tiež modrá karta. Ja by som kolegu rád oslovil, ale žiaľ nepoznám ho, pretože na rozprave ešte nikdy sa nezúčastňoval. Možno preto je to, že má nový účest, že ho preto nespoznávam. Ale Aké otázky občanom zodpoviete, keď konštatujete o pár rokov, že nám došli e, suroviny, e, že sú buď to niekde vo vode alebo na skladke a potom sa oni budú pýtať, prečo to tak je. A prečo, prečítajte si smernicu, tam sa vôbec nehovorí o tom, že to zaplatí daný poplatník. My máme zodpovednosť výrobcov, konečne to sprísňujeme a prehlbujeme a takto je to správne. No, vaše odpovede na tieto dve otázky poprosím. Mikrofón. No kde tie náklady skončia? Vždy preto skončia u spotrebiteľov. Tá smernica to nemusí explicitne spomínať. Vy to vždy nepoviete, vy to nikdy nepoviete otvorene, nepoviete, že e, to zaplatia oni, že to pôjde z ich e, peňaženiek. 50 miliónov libier e, na nás to dennodenne stojí vo Veľkej Británii, že sme členom tohto exkluzívneho klubu. takže Znova sa vraciam k tomu, čo som povedal Krisovi, že rozhodnutia majú prebiehať na úrovni národných štátov, majú ich robiť politici, e, ktorí sa zodpovedajú svojim voličom. Voliči vo Veľkej Británii nemôžu odvolať komisárov. Toto je nedemokratické a nesprávne. Grazie, la parola. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Suli na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár. Kolegovia to zopakovali viackrát, že Európa chce spoločnú stratégiu, pokiaľ ide o zásobovanie surovinami, hlavne pokiaľ ide o vzácne suroviny. Takto môžeme využiť ten potenciál, potenciál odpadov. Sprísnenie noriem, pokiaľ ide o recykláciu a pokiaľ ide o nelegálny vývoz zákaz takéhoto vývozu, e, zber. Toto všetko obsahuje táto legislatíva. Hlavným aktérom, či už úspechu alebo neúspechu, je totiž spotrebiteľ a dať zodpovednosť na jeho plecia. Toto je rozhodujúce, ak chceme, aby legislatíva bola naozaj efektívna. A tieto príplatky sú podľa mňa ekologické, príplatky sú podľa mňa e, dobrou cestou. Mieru recyklácie je potrebné navýšiť, ale občanov nie je možné oslobodiť od zodpovednosti. On musí tiež e, svoj diel znášať. Oni musia e, sami, spotrebitelia, realizovať ekologickú politiku. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Gardini na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja Súhlasím s mnohým z toho, čo tu odznelo. Ide naozaj o smernicu nebývalého významu a my samozrejme budeme hlasovať za. Som však zároveň presvedčená o tom, že niektoré veci by ešte bolo dobré prehlbiť a ja dúfam, že sa nám to podarí ešte v druhom čítaní. Napríklad by som bola rada, keby tu bola nejaká dopadová štúdia zo strany komisie, pokiaľ ide o otvorený rozsah pôsobnosti, pretože teoreticky Mám pocit, že e, teda je to zlepšenie ochrany životného prostredia, ale niektoré veci ešte nie sú konkrétne vyriešené. To sa teda týka rozsahu, pôsobnosti. E, bolo by lepšie vlastne tento spresniť, ale tu chýba, tu chýba ešte hodnotenie tých dopadov. Tiež musíme byť veľmi obozretní, pokiaľ ide rozdelenie eh, toho bremena na eh, výrobcu, spotrebiteľa a predajcu. Áno, je dobré, že eh, všetci v tomto reťazci budú znašať zodpovednosť, ale je dôležité urobiť to rozdelenie rozumne, bez navýšenia byrokratickej záťaže. Tie nástroje skrátka musia byť vytvorené tak, aby sa zohľadnili rôzne systémy v členských štátoch. Niektoré sú možno lepšie, niektoré horšie, ale aj tu je potrebné rešpektovať tú rôznorodosť systémov a situácií. Toto je potrebné náležite vyhodnotiť, tak aby niektoré krajiny neboli od začiatku zvýhodnené a naopak iné znevýhodnené. Toto je potrebné objasniť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pani Pietikainen na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Komisia nám predložila program, pokiaľ ide o využívanie e, súrovín, pretože tu máme čoraz obmedzenejšie zdroje a, cieľ, a ceny sa samozrejme tiež zvyšujú. Pokiaľ ide o elektronický odpad, napríklad mobilné telefóny, mnoho, množstvo tohto odpadu e, končí na nelegálnych e, skládkach a v tretich krajinách. Takže si myslím, že toto je dobrý krok, krok tým správnym smerom, pokiaľ ide o recykláciu a zber elektronického odpadu. Takže tá zodpovednosť musí byť u výrobcu. Myslím si, že musíme mať e, lepšie podávanie správ, musíme si uvedomiť, do akej miery je smernica a jej ciele uplatňované v členských štátoch. Musíme mať e, lepší zber, lepšie triedenie, e, musíme mať ambicioznejšie ciele. Ja si myslím, že táto smernica je veľmi dobrým východiskom a musíme zabezpečiť, aby sme teda navyšili alebo urobili e, výrobcov priami, priamo zodpovednými. Ďakujem pekne. Teraz pani Ajuzo na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Musíme byť ambiciozní v našich cieľoch, ale tiež musíme uznať, že návrhy spravodajcov sa tiež tak ľahko neuplatňujú, pretože stanoviska členských štátov sú veľmi, veľmi rôzne. Takže e, myslím, že aj tak ho vráda teda vráti. Ale my, my ho teda budeme podporovať v tomto prvom čítaní, ale čo sa nedá podporiť, je je to, čo vlastne všetko stojí recyklácia Takže budeme hlasovať proti podmenujúcemu návrhu číslo 52, ktorý sa týka článku 14.01 a chceme podporiť 19.1 a 103. A myslím, že spotrebitelia by mali presne vedieť, že koľko aj stojí e, spracovanie odpadu, pretože to by takisto malo byť obsahom legislatívy. A takisto by bolo nápomocné, keby bolo viac e, transparentnosti v celom, to, v celom tom reťazci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 chvíľku. Chcel by som poblahoželať pánovi Florencovi za vynikajúcu prácu. Keď hovoríme o zvyšujúcom sa e, objeme elektronického odpadu, a musíme teda podporovať recyklovanie, pretože len takým spôsobom pomôžeme životnému prostrediu. Takisto musíme sa snažiť aj znížiť e, množstvo e, odpadu, respektíve musíme sa starať o to, aby sme menej surovín spotrebovávali, ehm, pretože ešte stále veľmi e, nízke percento e, je opätovne použité a tým by sme chránili aj nové suroviny. Takže e, to vlastne by malo byť aj cieľom tejto smernice. Určite triedenie odpadu je veľmi dôležitá iniciatíva a súčasná smernica nie je vo všetkých členských štátoch interpretovaná rovnakým spôsobom, pretože e, my hovoríme o klasifikácii jednotlivých druhov odpadu, kdežto v smernice sa hovorí o všetkých, všetkom elektronickom odpade, čiže je veľmi, veľmi dobre, keby e, členské štáty aj z, z úrovne EÚ všetci by mali mať rovnakú ke tredenie odpadu. Fru ordförande, Ďakujem pekne, pani predsednička. Žijeme v takej spoločnosti, kde mrháme mnohými e, vecami. Tuto to môžeme označiť ako odpad, no ale uvedome si, aký je tam obsah zláda, zlata a e, striebra. Je tam podstatne väčšia výťažnosť, koncentrácia, ako keď sa ťažia tieto suroviny. Toto nie je otázka nákladu, to je otázka čistého zisku. Ide tu o dôležité suroviny a ide o to, aby samozrejme sa nedostali ťažké kovy do prírody. Je dôležité využívať tento e, odpad a nemalo by sa tu preto hovoriť o žiadnych nákladoch. Je to čistý zisk. Samozrejme sú to aj určité výnimky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa e, aby bola tu hospodárska súčasť, aby sa neskresloval. Dôležité je sa zaoberať ťažkými komy, týka sa to napríklad kadmia, týka sa to solárnych panelov predovšetkým. Preto ja som prišiel s návrhom, ktorý sa týka lepšej kontroly nanoodpadu a na záver dôležité je, aby členské štáty a komisia zabezpečili to, aby sa exportné pravidla sprísnili. Musíme jednoducho zastaviť export odpadu do chudobných štátov. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Rubix. Es esmu to cilvēku starp. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja patrím medzi tých ľudí, ktorí v každom prípade vítajú prípadne schválenie tejto správy. Pevne verím, že to nastane a podporujem aj E, využívanie toho odpadu a spracovanie v jednotlivých etapách. Pozrieme sa do Lotyšska. Tam sa v súčasnosti recykluje iba 25 elektrického a elektronického odpadu, čo je príliš málo. Preto podporujem ambiciozne ciele, ktoré sa naformulovali v tomto dokumente. Ale záujem, zároveň musím povedať, že mám isté obavy. V rámci Európskej únie budú veľké rozdiely medzi tými členskými štátmi, preto apelujem na členské štáty, ako aj komisiu, aby veľmi intenzívne kontrolovali to, akým spôsobom sa bude transponovať alebo implementovať, budú transponovať tieto pravidlá. Napríklad, čo týka Lotiska, tam je lehota do roku 2016 a toto sú jednoducho veľmi, e, to je veľmi dlhá lehota. Ďakujem pekne

Ďakujem. Slovo má teraz pán komisár Potočník. Nech sa páči. You, the... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mnohí poslanci spomenuli implementáciu. Práve to je ten problém. Avšak, eh, respektíve žiaľ, to nie je problém eh, s implementáciou v tejto oblasti, ale implementácia je celkovo problém aj v iných oblastiach. Ehm, preto si uvedomujem, aká je tu úloha a chcem, aby sa to pohlo tým E, tou správnou rýchlosťou. Pripravujeme na komisii na, neskôr tohto roku aj oznámenie, ktoré sa bude týkať konkrétnejšie e, implementácie a to bude pripracované holistickým spôsobom. My sme to riešili už aj s inými riaditeľstvami, pretože myslím si, že to je jedna z vecí, ktorú musíme riešiť aj v budúcnosti. Vrátanie e, tých možností, vrátanie toho návrhu, o ktorom dnes diskutujeme. Určite, že aj tento návrh smernice, prepracovanej smernice zjednodušuje implementáciu. Ďalej, čo sa týka týka cieľov, myslím si, že je dôležité, aby sme mali ambiciozne ciele. Pretože aj mnohí z vás uviedli, že toto je najrychlejšie rastúci e, druh odpadu z hľadiska objemu a mnohí z vás spomínali, že žijeme v súčasnosti vo svete elektroniky a myslím si, že musíme to vziať do úvahy, keď budeme rozhodovať o cieľoch. Ďalej, čo sa týka nákladov. Samozrejme, že keď vždy navrhujeme akýkoľvek návrh, e, tak musíme vziať do úvahy aj tú záťaž, ktorú zo sebou tieto náklady vytvoria a snažiť sa to čo najviac zjednodušiť. Ale chcem jasne vyjadriť, že skutočné náklady našej spoločnosti a našej ekonomik budú až vtedy, keď to nebudeme riešiť. To budú tie skutočné náklady pretože z dlhodobého hľadiska už to potom nebudeme vôbec ani asi byť schopní riešiť. Pred 14 dňami sme publikovali správu o odpade. Ja som takisto ešte navštívil Unicore, to je jedna z eh, high-tech spoločností, ktorí eh, recyklujú elektronický odpad bol som úplne šokovaný e, niektorými e, skutočnosťami, ktoré som sa tam dozvedel a ktoré som tam aj na vlastné oči mohol vidieť. Myslím si, že je predovšetkým mimoriadne dôležité, aby sme pochopili, že napríklad taký mobilný telefón, ktorý držíme každý deň v ruke, každodenne obsahuje vzácne e, materiály, vzácne látky, plutónium, zlato a podobne. A keď to všetko stojí veľa peniazy, ak neustále budeme ťažiť nové a nové suroviny, tak e, sa nedostaneme z tohto kruhu. Takže ja som dokonca držal v ruke aj 20 kg zlata, ktoré bolo vyprodukované z mobilných telefónov a bolo veľmi ťažko to dvihnúť, a ešte ťažšie to bolo vrátiť späť. E, myslím, že mnohí z vás spomínali, že jedna z najdôležitejších vecí e, v tomto kontexte je efektívnosť zdrojov práve. Ja som túto otázku spomínal už mnohokrát, ale myslím si, že je veľmi dôležité, že aby sme to nikdy nezabudli, že v 20. storočí podľa údajov OSN sa počet počívateľov zvýšil 4 krát, CO2 emisie sa zvýšili 17 krát, 16 krát sa zvýšila energetická spotreba, 35 krát sa zväčšil e, výlov rýb a 90 krát e, spotreba potravín. Takže ak si niekto myslí, že sa dá ísť týmto spôsobom ďalej, tak je to veľká chyba. Čiže jednoducho musíme začať fungovať inak. myslím si, že práve preto aj keďže žijeme stále viac a viac v tom elektronickom svete, návrh, ktorý je dnes na stole, o ktorom budeme neskôr hlasovať, je mimoriadne dôležitý práve pre riešenie takýchto otázok. Mnohí z vás takisto hovorili o tom, že je treba pripraviť lepšie správy, lepšiu informovanosť. Všetko toto sme vzali do úvahy. V závere by som ešte chcel povedať, že po prvom čítaní verím, že tu budeme mať dobrý výrobok, dobrý teda produkt, výrobok, produkt, ktorý prejde do druhého čítania a napokon v tomto druhom čítaní sa musí ešte zlepšiť. Ďakujem. Grazie, Ďakujem, pán komisár. Teraz má slovo e, pán spravodajca, e, pán poslanec Florenc. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pán komisár, vaše posledné slova, pokiaľ ide o e, efektivitu v súvislosti so zdrojmi, s tým súhlasím a vy ste v centre eh, všetkého rozhodovania, pretože sa práve eh, vypracováva spoločný postoj. Musíte v tejto súvislosti rokovať s radou a ja vám musím povedať, že v posledných 7 mesiacoch sa rada nepohla ani len o milimeter. A nesúviselo to s belgickým predsedníctvom. Eh, niektoré krajiny sú tam veľmi tvrdohlavé a na pozadí tejto veľkej zhody, ktorá panuje medzi nami, chcem povedať, že tí, ktorí e, dnes e, mali plamené prejavy za túto správu, tí by mali doma e, sa stretnúť so svojimi vládami a povedať im, že tak, ako ste konali doteraz, tak už to nie je možné v budúcnosti. Treba niečo zmeniť. Takže ja dúfam, pán komisár, že v budúcich mesiacoch budeme musieť sa intenzívne e, e, stretávať, intenzívne pracovať, vy budete musieť ostať tvrdí e, z oči voči rade. A pokiaľ ide o politiku v oblasti odpadov, treba tu naozaj zvýšiť, zlepšiť národné úpravy, ale je to kontraproduktívne E, takto postupovať, e, pretože máme tu už vnútorný trh a nechceme polovičný e, vnútorný trh. Ten je oveľa problematickejší než ten plný vnútorný trh. Takže treba tu toho naozaj urobiť ešte veľmi veľa. A snáď sme teda na dobrej ceste a pán komisár, ja nepochybujem, že poznáte svoje úlohy, vy ich naozaj vynikajúco vykonávate a e, bude potrebné, aby ste sem tam naozaj e, mohutne e, na veci potlačili, aby sa hýbali správnym smerom. Ďakujem pekne, diskusia je ukončená. Dnes o 11.30 sa bude konať hlasovanie. Do, do, až do teda hlasovania o 11.30 máme teraz prerušené zasadnutie.